Okay. Uh, next... Hneď začneme ďalším bodom programu, pretože máme veľmi veľké omeškanie. Predpokladám, že komisia bude hovoriť po grécky, lebo nemáte zatiaľ žiadne sluchatla. εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Nuž, e, teraz e, by sme prešli na otázky e, spoločnej bezpečnostnej politiky. Podpredsednička komisie sa bude viac... A komisiu zastupuje pán Füle. Čiže k Ukrajine a komisiu zastupuje... Ďakujem veľmi pekne pán predseda. vysoký predstaviteľ, teda pani vysoká predstaviteľka komisie, pani Ashton ma požiadala, aby som v Jemene vyslovil tieto